So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Milé kolegyne a kolegovia, dámy a páni, srdečne vitajte vo výbore pre životné prostredie Európskeho parlamentu. Dnes máme mimoriadne zasadnutie, vypočutie na k téme e, veľkej konferencie, ktorá sa uskutoční na budúci rok v Rio de Janeiro. E, pod označením Rio plus 20. Máme vynikajúcich expertov z viacerých e, oblastí, ktorí nám povedia e, svoj názor, prípadne svoje požiadavky a my vo výbore pre životné prostredie v Európskom parlamente sme veľmi ambiciózny klub, ktorý sa vyjadruje k rozličným témam trvalo udržateľného rozvoja aj pokiaľ e, ide o inštitúcie v Bruselu, tak je akousi si hnacou silou. E, podobne sa vystupovali aj v súvislosti s diskusiou o e, biodiverzite a takisto sa chceme vyjadriť aj k tejto téme Rio plus 20. Dovolte mi, aby som privítal našich expertov. Budeme, podľa programu máme dve diskusné kolá Prvá e, časť e, je za mojím predsedníckým stolom. Dovolte mi, aby som privítal pána Achima Steinera, výkonného riaditeľa e, programov OSN pre životné prostredie. Budem pokračovať tak, ako to mám tu uvedené. Karel, Karl Falkenberg, generálny riaditeľ DG životné prostredie v Európskej komisii Včera sme sa zúčastnili spolu otvorenia Zeleného e, týždňa e, v Šalemaň, kde Karl e, opäť bude musieť ísť o 4.11. Ďalej vítam Peter Budasa, ekonóma z Medzinárodného inštitútu pre trvalo udržateľný rozvoj. Srdečne vítajte. A takisto vítam po mojej lavici pani Martu Kočena Rojas, ktorá E, zastupuje spoločnosť Care International. Čo sa týka druhého kola e, diskusie, víta medzi nami e, Brice Lalonde, výkonného koordinátora UN konferencie Rio 2012. Vidí medzi nami aj Dereka Osborna, prezidenta e, fórumu e, stakeholderov, teda e, zúčastnených e, strán e, Európskeho ekonomického sociálneho výboru a pána Filopa. Neva Tavares príde neskôr. Nebudem unavovať dlhým úvodom. Ja som mal príležitosť zúčastniť sa prvej konferencie k téme životné prostredie v Štokholme pred 40 rokmi. Svet mal vtedy 3,8 miliard obyvateľov. V oktobri tohoto roku, ako som počul, sa narodí 7 e, miliardstý občan e, našej e, zemegule. Uvedíme, či generálny tajomník OSN im daruje nejaký darček. Aspoň u nás je to tak, že každá rodina, pokiaľ sa jej narodí piaté dieťa, tak dostane darček. V každom prípade sa teda počet obyvateľov zvýšil a e, my budeme diskutovať na tému, ako to pôjde ďalej s týmto rastúcim počtom obyvateľstva na našej planete. Takže prejdem priamo k nášmu e, programu a poprosím pána Chima Steinera, aby sa ujal slova na 5 až 10 minút a potom budeme mať čas aj na to, aby sme položili otázky a vypočuli si odpovede. Nech sa páči. Ďakujem. Ďakujem za túto príležitosť eh, povedať eh, niečo v mene OSN aj Brisa Lonta, ktorý, chcel by som teda poďakovať aj v mene Brisa Londa, eh, svet, ako povedal Jolajnen, nevníma len Rio plus 20, ale aj Londýn plus 40 a pozerá sa alebo hľadí na, do ďalších 4-10 ročí a na to, že medzinárodné spoločenstvo nájde platformy a paradigmy, v rámci ktorých bude riadiť svet, ktorý, v ktorom nerastie len populácia, ale ktorý sa rozširuje exponenciálne, alebo v ktorom exponenciálne rastie aj spotreba, v ktorom rastie hrozba environmentálnych zmien, či už sa na to pozrieme z perspektívy národnej bezpečnosti, energetiky, e, zabezpečenia potravín alebo pitnej vody. Keď či sa na to pozrieme za pohľadu či nejaké extrémne počasie v jednej časti sveta má priamy dopad na potravinovú krízu. V iných častiach sveta viete, že žijeme v časoch a dobe, kedy energetická bezpečnosť, klimatické zmeny, zabezpečenie dodávok potravín e, nie sú len záležitosťou environmentálnych e, alebo riadenia škôd na životnom prostredí, ale tiež e, výhľadov udržateľného sveta do budúcnosti a to aj z hľadiska súkromného majetku. No a udržateľnosť a súkromný majetok alebo rovnosť, myslím, že definujú budúcnosť medzinárodných vzťahov nielen budú definovať, ale už, ju, už ich aj definujú. No a keď sa pozrieme na situáciu vo svete dnes, na kolo rokovanie z Dauhy, na rokovania o klimatických zmenách, zasadnutie z New Yorku o udržateľnom rozvoji, ktoré skončilo sklamaním kvôli politickej nezhode o okupovaných územiach. No a určite si vážite, že väčšinu z toho, čo Oceňujeme ako frustrovací, frustrujúci proces multilateralizmu. Nie je nefungovanie multilateralizmu ako platformy alebo štruktúr, ale je to reflexia štátu našej svetovej politiky, geopolitiky, politickej ekonomiky a rozvoja. UNEP včera vydal a v Bruseli sme prezentovali e, správu o dekuplingu. Je to správa medzinárodného plána pre zdroje, ktorý sa zaoberal spotrebou zdrojov počas nasledajúcich 40 rokov. rokov. No Na táto správa v štyroch hlavných oblastiach energetika, biomasa, stavebné materiály a ostatné prírodné zdroje predpokladá strojnásobenie spotreby celkovej nárast spotreby zdrojov. No a či už politika, stratek alebo nejaký podnikový plánovač. To, pre každého je to scenár a výhľad, ktorý je e, veľmi rizikový pre svetové hospodárstvo. No a teraz sa hovorím o ďalšej konferencii Rio plus 20, šťastie preto, e, že nadvezuje na konferenciu Rio z Ria roku 1992, kedy panoval presvedčenie, že svet sa dohodol. No ja by som chcel zdôrazniť, keď svetové plány zasadnúť v Riu 40 rokov po Štokholme a 20 rokov po predchádzajúcej konferencii v Rio de Janeiro, tak eh, v, eh, nehovorí sa o udržateľného rozvoja. Myslím, že viacerí z vás boli v Riu a eh, vyjadril víziu z tej paradigmy a kontaktov svojich krajín a predstaví o tom, kam smerujeme. Takže všetci, ktorí e, čakajú od RIA e, nový začiatok, tak to nie je na programe a dokonca to nie je ani nevyhnutné. E, udržateľný rozvoj je ešte aj dnes taký relevantný ako vtedy. My sa snažíme riešiť to, prečo sme nedokázali zurýchliť rozvoj, predpokladaný a očakávaný rozvoj. No a jedna z častí E, konferencie je revízia, počas ktorej a treba pochopiť, čo zostáva a čo nie, pretože nebezpečenstvo multilateralizmu je vždy v tom, že sa bude ukazovať prstom. Sú priemyselné krajiny, ktoré tvrdia, že rozvojové krajiny nepostupujú dosť rýchlo a rozvojové krajiny e, poukazujú na nesplnené sluby, tých 0,7% a iné e, veci. V konečnom dôsledku cieľom nie je niečo si vyčítať, ale pochopiť, prečo sme sa eh, plne rozvíjali rýchlejšie. No a po druhé, ciele RIA sú tiež eh, opätovne eh, si uvedomíte ciele z RIA 92, aby sme sa vyhli znovu otváraniu veci. A som si istý, že sa nám nepodarí nejak lepšie ich intelektuálne vyjadriť, vyjadriť ale spôsobia len nedohodu. No a tretím cieľom je nové problémy riešiť. No a mnohí z vás sa pýtajú, máme nejaké nové problémy, no ale klimatické zmeny je problém, ktorý už je dlho predmetom diskusí, ale je to aj nový fenomén v súčasnej geopolitickej realite. Sme v mimoriadne náročnom období a pokrok posledných 20 rokov a nezabúdajme na to, že skutočne to je obrovský, obrovský pokrok od tej špekulatívnej vedy do až k najsilnejšiemu hnaciemu silu rozvoja hospodárstva. Čiže sa pozrieme na na ekonomiku, vedu, rozvoj, vývoj, adaptácia, budúcnosť, polnohospodárstva a tak ďalej. Ja som presvedčený o tom, že vzhľadom na Rio, parlament a konkrétne Európa, som veľmi rád, že dnes môžem vystupovať tu ako predstaviteľ OSN a prihovoriť sa vám na tému, čo je líderstvo v období, keď svet z politického hľadiska na takýto summit nie je veľmi dobre pripravený. Situácia je taká, že rozvinutý priemyselný svet sa stále, sa stále dostáva a znáša následky hospodárskej a finančnej krízy Mnohé roz, rýchlo sa rozvíjajúce ekonomiky sú, sa stávajú globálnymi hráčmi, avšak ešte stále to nie je nová konfigurácia geopolitickej agendy. No a sú tu stále veľké rozdiely v záujmoch rozvinutých krajín. Ani Kodaň nedokázala spojiť ich záujmy, no a dokonca aj transatlantické vzťahy, alebo z perspektívy transatlantických vzťahov nie je žiadna jednotná perspektíva, ako reagovať na medzinárodnú klimatickú politiku vo vzťahu medzi EÚ a USA. No a v tomto období sú štátni a hospodársky aktéry, či už občianská spoločnosť alebo podniky, ktoré chcú od medzinárodného spoločenstva istú mieru vedenia, líderstva. Takže na jednej strane politická konštelácia, na druhej strane obrovské očakávania, že Rio, ak bude úspešné, môže priniesť svetu reakciu na to, ako budeme riadiť naš rozvoj, alebo rozvoj našej planéty, eh, teraz už je skoro 7 miliard ľuďov a o 30-35 rokov nás už bude 9 miliard. Takže keď si pozriete tie dve témy, ktoré sú v centre konferencie budúci rok, eh, tak eh, reálne hospodárstvo v kontexte boja proti chudobe a hospodárstvo v kontexte udržateľného rozvoja. To sú témy, eh, ktoré nejdú základom udržateľného rozvoja, ale sústredujú sa na to, prečo nepostupovať rýchlejšie a aké, ako sa máme poučiť. No a Európa má pomerne šťastnú pozíciu, pretože z vlastného rozvoja a pomocou progresívnej environmentálnej politiky a Európa sa poučila aj z toho, ako keď dynamika medzi Bruselom, Euró- Bruseli, Európsky parlament, komisia, rada, ako dokázali, dokázali pozdvihnúť tieto veci a dokázali zrýchliť postup krajín na ceste do EÚ. No a to je jedna z možností, kde sa môžeme inšpirovať pre medzinárodné spoločenstvo, kde však tie výzvy sú iné. Po druhé, myslím, že v mnohých ohľadoch eh, tie diskusie, ktoré už eh, ste viedli o klimatickej politike, o biodiverzite Natura 2000, eh, spoločná polnohospodárska politika, tie majú mnohé z nazisnív, ktoré treba aby sa objavili aj pri rozvoji zeleného hospodárstva. No a naš, my sme tiež s ďalšími agentúrami OSN začali hovoriť, že zelená ekonomika nie je nejaký alternatívny, alternatívny, alternatívna realita. Nie. To je cesta od dnešného hospodárstva k zelenému, ktoré lepšie využíva zdroje, ne, neemituje toľko eh, skleníkových plynov. No a ekologická infraštruktúra našich eh, hospodárstiev eh, nie, nebude založená na ťažbe, ale na obnove a udržateľnom využívaní zdrojov. No poučili sme sa, no a myslím, že s ohľadom na zelené hospodárstvo teraz je dôležité nekla si otázku, že či už sa to deje. Nie v Európe, vieme, že už to je reálne. No aj priemyselný svet sa posúva ďalej, aj rýchlo sa rozvíjajúce hospodárstva zaznamenávajú rýchly rozvoj. Čína, Brazília a India sú ochotné eh, meniť. Pozrite sa na niektoré indikátory ekonomickej štruktúry, na ich policiu, či je to čínska 5 ročnica alebo situácia v Brazílii. Sú, zaznamenávame skutočne zásadné zmeny. Z hľadiska OSN našou hlavnou obavou je, ako zaistiť, že 140 ďalších krajín, tie, tie, tie, tie, tie menšie eh, národy, menšie krajiny, tie ostrovné národy, eh, nebudú, nebudú teraz zaostávať 10 ročia medzinárodná podporná infraštruktúra je v centre pozornosti v rámci konferencie v Riu. No a na záver by som povedal niečo o druhej časti diskusii. To nie je náhoda. Náš multilaterálny systém je v mnohých ohľadoch pod veľkou kontrolou. A naše rokovania, náš systém rokovaní sa kritizuje. Možno v Bruseli sa pochopíte túto dilemu trochu lepšie ako v iných častiach sveta, ale povedzte mi dovolte mi povedať to jednoducho. E, svet v Riu vytvoril paradigmu udržateľného rozvoja, ale tiež jeden element stratégie, ktorý nás zabrzdil. Vytvorili sa tri piliere. No a my sa stále snažíme e, vidieť svet cez paradigmu e, hospodárskych vecí, sociálnych vecí a ekologických vecí. No a my v Riu musíme nájsť nejaký prechod k inému systému, kde všetky tieto systémy budú prepojené. A piliare zelené hospodárstvo je vyjadrením práve tejto snahy. Tie zmeny životného prostredia a nevyhnutnosť konať súvisia aj s výsledkami. No a pre váš výbor, pán predseda, keď sa pozrieme na otázku verejného zdravia a environmentálne otázky a hospodárske politiky, to prepojenie je jasné. VHO odhaduje, že je jedna zo štyroch predčasných smrtí 25 obyvateľov zomie predčasne kvôli alebo z príčin, ktoré budú naviazané na zmeny životného prostredia. Ďalej zelené pracovné miesta, po tretie hospodársky rast, aký model rozvoja máme, ktorý nám umožní zelený rast, pretože 9 eh, miliard ľudí z 9, pri s počtom 9 miliard obyvateľov na Zemi musíme rásť, avšak eh, ten rast nemôže byť založený na modeloch z minulosti. Takže posilňovaním institucionálneho rámca, posilňovaním eh, platform OSN, to je jedna z možností environmentálneho riadenia. Ak myslíme, že zmeny životného prostredia sú dnes také dôležité, tak eh, snaha vytvoriť eh, proces eh, globálneho konsenzu a kolektívnych postupov sa systému riadenia, ktorý má 40 rokov, to, tu už nemá štandard hovorím ale prijať rozhodnutia, ktoré musia byť prijaté na valnom zhromaždení. To nie je účinné environmentálne riadenie. Musíme mať riadenie, ktoré dokáže um, možno niečo podobné ako VHO pre zdravotníckú politiku. To treba dosiahnuť aj v oblasti environmentálneho riadenia. A to je v centre programu. Ďakujem veľmi pekne. Achim Štajma, ďakujem teda za e, toto Eh, otvorenie a za eh, jasné posolstvo, ktoré ste nám poskytli v súvislosti s Rio Plus 20. Ide No, máme to rozdelené na dve časti. Uh, zelené hospodárstvo a riadenie udržateľného rozvoja. No a my, náš výbor je zodpovedný za životné prostredie a zdravie, čiže sledujeme príklad VHO. No a neskôr si vypočujeme, či bude ešte nejaká svetová environmentálna agentúra, ktorá zjednoduší rozhodovanie. Ďakujem veľmi pekne. Udržateľný rozvoj bez ukazovania prstov z juhu na sever, zo severu eh, na juh. Toto poznáme, no dovolte mi, aby som privítal Antonia Vigilanteho, zástupcu OSN v Bruseli. My intenzívne spolupracujeme v mnohých eh, výboroch eh, parlamentu s jeho týmom. No a predtým, než dám slovo Karlovi Falkenbergovi, generálnemu riaditeľovi z komisie, vítam Jaroslava Pietrasa, generálneho riaditeľa z rady tých 27 členských štátov, oni tiež musia robiť veľa. Dobrá, teraz Karl Falkenberg veľké očakávania pre Európu a hlavne e na Rio plus 20, čo pripravujeme, čo chceme urobiť. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, Jo, za to, že som bol pozvaný a ďakujem Achim za úvod do problematiky. V mnohých ohľadoch ideálne eh, identicky, z identický s pohľadom Európy nás zaujíma a máme obavy z takých svetových víziev, o ktorých ste, ja Achim hovorili, máme perspektívu že na Zemi v roku 2050 bude žiť 9 miliard obyvateľov. Vieme, že tento demografický rast zaznamenávame v rozvojovej časti sveta. To znamená, že výsledok alebo výsledný nárast dopytov bude väčší ako keby tento rast bol vo svete, kde je vyššia životná úroveň. My si veľmi dobre uvedomujeme dopady na tohto vývoja na zdroje. No a v Európe tento rok sa zameriavame na efektívne využívanie zdrojov. Čoraz viac si uvedomujeme obmedzenia. Musíme zastiť, že v rámci Európy splníme všetky svoje úlohy a že začneme meniť naše hospodárstvo, takže budeme efektívnejšie využívať stroje, budeme dematerializovať, budeme sa zapájať do cirkulálneho hospodárstva, namiesto do takého spotrebného hospodárstva, tak ako doteraz. Ale tiež si uvedomujeme, že toto sú globálne javy, a preto sa teší, tešíme na Rio plus 20, čo bude veľmi veľká príležitosť. Komisia dokončuje oznámenie pre Radu a parlament o našich vlastných víziách pre konferenciu Rio plus 20 a možné výsledky. Sledujeme v tom tam tiež diskusie, ktoré prebehli počas príprav. Hlavnými témami sú zelené hospodárstvo, kohnáca sila udržateľného rozvoja a otázky riadenia, o ktorých hovoril už aj Achim. Myslím, že je veľa príležitostí, ale ešte stále je veľa problémov a ja si myslím, že slova Achima Steinera sú veľmi objektívne a jasné. Nie sme v takej situácii, kedy aj napriek lepšiemu pochopeniu víziev v svete, že efektívne riešime tie veci rovnako. Myslím, že najväčšia výzva budúci rok na konferencie Rio plus 20 bude rozvinúť spoločné pochopenie, namiesto toho, aby sme aj naďalej pokračovali a upozorňovali na to, čo musí urobiť druhá strana, namiesto toho, aby sme sa zamýšľali nad tým, čo môžeme urobiť spoločne. Myslím, že tak z inštitucionálnej strany aj v otázke podstaty potrebujeme viac, aby bolo dokončené ešte veľa práce, potrebujeme byť špecifickejší pri tom, čo si myslíme, že je zelené hospodárstvo. Treba, musíme sa zameriavať na otázky, kto urobí čo a akým smerom. Aké sú hlavné ciele zeleného hospodárstva? Ako som povedal, malo by tu podporovať zelený rozvoj, to jest, e, malo by to podporovať naše očakávanie pre kvalitu života v súhľade s environmentálnymi obmedzeniami. Achim, ty si hovoril o tých silách, o tých pilieroch. To si uvedomujeme. No a jedna z našich reakcií je, že v Európe oznámenie e, Rio plus 20 bude prezentované a spoločným výborom pre životné prostredie a rozvoj, pretože chceme jasne ukázať, že toto nie je, nie je len ten environmentálny pilier, My sme veľmi motivovaní a presvedčení o tom, že sociálny rozvoj a hospodársky rozvoj treba eh, zohľadniť. Potrebujeme vytvárať príležitosť, potrebujeme zdôrazňovať príležitosti, a potrebujeme všetkým a každému na tejto planete vysvetliť, že zelené hospodárstvo nie je prerušenie hospodárskeho rozvoja, je to jediným spôsobom, ako postupovať vpred. Potrebujeme preto definovať, čo sa dá očakávať v rámci zeleného hospodárstva od Rio plus 20 investície do zelených zdrojov a prírodného kapitálu, potrebujeme pochopiť, že prírodný kapitál je skutočne, alebo tie základné elementy ako voda, obnoviteľné zdroje energie, polnohospodárstvo, odpad, recyklácia, toto sú všetko potrebné veci. Ak pôjdeme týmto smerom, tak tá štúdia začala vysvetľovať, v akom rozsahu tieto elementy zelené hospodárstvo a služby ekosystémov sú relevantné konkrétne v rozvojových krajinách. Rozvojové krajiny a ľudia v rozvojových krajinách vo veľkom rozsahu závisia od ich príjmu, od služieb ekosystémov. Pretože oni ešte nemajú kapacitu na to, aby mali čističky odpadových vod, ktoré produkujú čistú vodu pre viac ako... pretože príroda produkuje pitnú vodu pre viac ako 4 miliardy ľudí na svete. A keď príroda, príroda nebude mať kapacitu, tak jednoducho ľudia nebudú mať k dispozícii čistú vodu. No a tieto veci, tieto vzťahy treba poriadne pochopiť, potrebujeme hovoriť o tom, aké sú prostriedky, parametre a indikátory, ktoré vniesieme do hospodárstva, tak aby hospodárstvky aktéry eh, konali s ohľadom na tieto limitácie. Budeme musieť hovoriť o cenách, o daňových systémoch, mňa ešte stále prekvapuje, keď vidím v mnohých krajinách vo svete, že zdaňujeme prácu namiesto, aby sme zdaňovali tie e, prírodné zdroje. Naše systémy majú kapacitu, aby boli veľmi produktívne, ale ak eh, budeme zdaňovať eh, zlý zdroj, totiž prácu, tak eh, nemôžeme byť prekvapení, že produktivita práce bude stúpať. No a my budeme využívať zriedkavé zdroje alebo vzácne zdroje ako prírodné zdroje nadmerne. Rovnako sa treba zameriavať na aktérov a treba zaistiť, že neostaneme v takom rámci, kedy vlády sídia v Riu a hovoria o týchto otázkach, ale treba zaistiť, že súkromný sektor, občianská spoločnosť, lokálne orgány, mesta, organizácie, polnohospodárov z celého sveta budú hovoriť a príjmu spoluprácu s jedným smerom. A kde vidíme problémy? Nož, prekladanie takéhoto veľkého programu sú niekedy veľké rizika. Dúfam, že Achim, tak ako si povedal, nebudeme príliš eh, strácať časť a učiním z budu- minulosti Treba sa samozrejme použiť z minulosti, ale Rio plus 20 musí hľadiť dopredu a nie dozadu. Máme tendenciu na medzinárodných fórach, že eh, sa obzeráme dozadu, že skúmame, kto urobil čo, kto niečo neurobil, prečo to neurobil a prečo. No a skutočne stratíme príliš veľa času, keď sa budeme týmto veľmi zaoberať. Takže toto by mala byť, eh, mala byť progresívna agenda kde definujeme podmienky, eh, kde príjmeme naše zodpovednosti a s ohľadom miery rozvoja. Eh, Európa je vynikajúci multilaterálny aktér, pretože aj naša interná štruktúra je multilaterálna. A takže my tam pôjdeme eh, s pokusom presvedčiť iných, ale tá štruktúra bude musieť byť prediskutovaná veľmi seriózne v Európe. My sme sa poučili, že jednomyselnosť nefunguje veľmi efektívne. Trvalo nám to dlho. A vo všetkých oblastiach, kde sme dosiahli pokrok, sme dosiahli rozhodnutia iným spôsobom ako jednomyselne. Ďakujem pekne, Karol. Karl Falkenberg. E, komisia pripravuje oznámenie. Je veľmi dobré, že my, parlament, sa to budeme zaoberať pravdepodobne na jeseň a uvidíme, ako je možná koordinácia medzi ekologickými, ekonomickými a sociálnymi otázkami. Ďakujem pekne. No a e, Peter Wooders z Medzinárodného inštitútu pre trvalo udržateľný rozvoj dostane slovo. Vy ste sa týmito témami zaoberali asi veľmi intenzívne. No a teraz nám prosím predstavte niektoré z vašich podnetov. Ďakujem pekne. Vo svojich desiatich minútach by som sa zameral na niektoré konkrétne kroky, ktoré môžeme podniknúť tak aby sme zaistili prechod na zelenú ekonomiku, aby sme sa na R plus 20 pripravili. Nadviažem aj na úvodné vystúpenie Jolajnena, aby sme mali istú predstavu o tom, čo môže Európska komisia pre R plus 20 urobiť, ale budem naozaj veľmi zvorili otázka zelenej ekonomiky a zanalizujeme to. Zdá sa, že je to ťažké zrealizovať, ale treba si zadefinovať nejaké konečné ciele. A existujú rôzne prognozy o tom, aké sa potrebujú investície. Potrebujeme medzinárodné dohody, aby sme dohliadali ob- nad obsahom týchto e, zmluv a i dosiahnutí týchto cieľov. Premisa je taká, že Alternatíva je, e, že treba pokračovať tak, ako keby sa nič nestalo. Je to jedna možnosť, ale táto samozrejme prináša svoje náklady a tieto náklady nie sú udržateľné. Takže nemôžeme pokračovať a tváriť sa, že sa nič nedeje. Ja som bol autor a zodpovedný za jednu zo správ e, panelu e, OSN a hovorili sme o základných podmienkách, e, ktoré môžu vyústiť do toho prechodu do zelenej ekonomiky. Na to potrebujeme začleniť princípy zeleného hospodárstva do našich každodenných rozhodnutí, do rozhodnutí o investíciách. Sú to základné rozhodnutia, základné podmienky, ktoré nám umožnia urobiť tento prechod k zelenému hospodárstvu. Spomenuli sa tu už určité podmienky, ktoré sú fakultatívne, ale zároveň základné, e, ktorými by sme mali ísť v jednotlivých krajinách, a to z krátkodobého hľadiska, a ktoré by boli samozrejme zaujímavé aj pre samotné členské štáty. A na to nie sú potrebné nejaké veľké medzinárodné dohody. Rád by som zdôraznil tie opatrenia, ktoré by išli e, v záujme jednotlivých členských štátov pokiaľ ide o to, mm, ten medzinárodné, to medzinárodné vládnutie alebo správu, o tom budeme hovoriť, ale ide o to, aby sme mali takú legislatívu, ktorá sa bude správne realizovať, aplikovať a mali by sme mať aj také daňové systémy, aby odrážali aj naše obavy, o udržateľnosť rozvoja. V niektorých krajinách sa s tým začína, napríklad na severe Európy máme už príklady a mali by sme ich napodobniť, mali by sme sa poučiť z ich skúseností, aby naše daňové systémy sa vyvíjali postupne týmto smerom. Rád by som sa sústredil na dve kľúčové oblasti, kde by vlády mohli prestať investovať, pretože sú to kontraproduktívne investície v týchto oblastiach. Potrebujeme jasne odraziť, aké sú náklady určitých, určitej výroby a treba používať e, verejné obstarávanie a verejné financie tak, aby sme podporovali inovácie a obnoviteľné zdroje. My sme od roku 2005 podporovali inovatívne postupy, zanalizovali sme systémy štátnej pomoci a subvencií, e, klasických fosílnych palív a hydrouhlíkov a je to 1% celosvetového HDP. Keby tieto subvencie neexistovali a zrušili by sa, tak ziskom by bolo že by sa o 5 až 10 menej spotrebovalo takýchto palív a to by samozrejme prinieslo zlepšenie e, vzduchu, životného prostredia a tak ďalej. Ale čo je zaujímavé, že tieto subvencie sú všade prítomné a nie sú dostatočne viditeľné, keď sa pozrieme napríklad na rozvinuté krajiny, priemyselné a to, čo predložila G20, pretože je tu iniciatíva istým spôsobom zrušiť tieto investície, ktoré nie sú z dlhodobého hľadiska účinné, ale bohužiaľ priemyselné krajiny G20 veľmi málo plnia tieto ciele, pretože uvádzajú programy, ktoré v konečnom dôsledku nerealizujú. Ja tu nechcem kritizovať EÚ, ale keď analizujeme subvencie v energetike, tak máme subvencie na na uholný priemysel, ale máme aj subvencie a výnimky v poľnohospodárstve, v rybolove a tak ďalej. A všetky tieto subvencie ohrozujú udržateľný rozvoj. A čo je potom subvencie, s subvenciami e, zemného plynu, ropy a tak ďalej? Takže všetky tieto politické rozhodnutia sú dôležité, ale istým spôsobom spôsobujú, že sa zvyšuje spotreba Pozrite sa napríklad na daňové systémy a daňový prístup. Niektorí tvrdia, že tieto subvencie sú potrebné, iní tvrdia, že by sme ich mali zamerať tak, aby podporovali ekonomický rast, aby sa e, vytvárali pracovné miesta, ale to všetko prináša zo sebou zvýšenie spotreby a otázka je, pomôže nám to, vôbec nás to E, nevyvedie e, z tejto slepej uličky, pretože budeme ešte mať viacej hospodárstvo závislé od fosílnych palív a hydrouhlíkov. Takže druhá kapitola, udržateľné verejné obstarávanie. 15 až 40 verejných zdrojov sa používajú na verejné obstarávanie a veľmi často tieto tendre pokrývajú celé trhy. Mali by sme používať také štandardy, aby sme vplývali na to, akým spôsobom sa zadávajú verejné zákazky. EÚ by mohla byť lídrom, aj je v tejto oblasti, ale sú tam aj určité sekundárne aspekty. Máme e, tie PPP projekty, spoluprácu teda verejných inštitúcií a súkromných podnikov a keď vidíme tieto PPP projekty a keď vidíme sociálne a environmentálne kritéria týchto projektov, tak niekedy je to fakt smutné. A ja si myslím, že vlády by mali viacej zdôrazňovať tento udržateľný environmentálny aspekt. Doteraz to nerobia dostatočne. Rovnako ako reforma režimov štátnej povodci a subvencií. To sú spôsoby, ako e, naše hospodárstvo urobiť ekologickejším. Ale potom ďalšie možnosti, ktoré by mohli byť aj možnosťou a príležitosťou. Máme určité priemyselné sektory, ktoré sú veľkými spotrebiteľmi energií. Keď sa pozriete napríklad na web stránku Medzinárodnej asociácie hliníka alebo asociácie um, ocele, tak uh, istým spôsobom uh, toto vôbec nepodnecuje uh, rozvoj takých technológií, ktoré by znižovali emisie. Ale zase na druhej strane niektorí podporujú rozvoj veterných elektrární alebo venovať sa tepelnej izolácii budov a bytov na zníženie spotreby energie a tak ďalej. Výroba v prípade týchto sektorov je síce veľmi intenzívna, ale zároveň e, môžu e, ísť aj dobrým smerom a dobrými príkladmi. A je potrebné, aby sme sa zamerali aj na životnosť e, výrobkov a musíme podnecovať predlženie životnosti takýchto výrobkov. Je to zaujímavá myšlienka, ja si myslím, že by ju bolo potrebné zvážiť. Mali by sme skutočne uvažovať a analyzovať, či v týchto sektoroch podporujeme tie správne opatrenia. My potrebujeme také opatrenia, ktoré nám umožnia urobiť krok k zelenému hospodárstvu, aby tie zelené tendencie a opatrenia boli atraktívnejšie. Potrebujeme EÚ ako lídera na medzinárodnej scéne, aby to bol partner, ktorý bude dôveryhodný. A my Spolupracujeme s VTO v Ženeve. Môj náš Medzinárodný inštitút pre udržateľný rozvoj si myslí, že z krátkodobého hľadiska by sa vlády mali sústrediť síce na menej iniciatív, ale ktoré budú mať obrovský dopad, aby sme išli cestou a odstránili prekažky, ktoré tam ešte existujú. Štáty by sa mohli napríklad zaviazať, že zrušia všetky tieto energetické subvencie a e, udelovať ich jedine vtedy, keď budú podporovať udržateľný rozvoj rovnako podporovať e, zmenu v daňových systémoch, e, využívať PPP projekty na podnecovanie nových zvykov, postupov s jasnými, vyčísliteľnými, konkrétnymi cieľmi. A táto diskusia trošku v súčasnosti ide mimo, zdá sa, že sa skôr diskutuje len o kvótach na trhu. My potrebujeme viacej obnoviteľných energií aj e, vo verejnom obstarávaní. A tu by bola potrebná zrejme medzinárodná dohoda. a mali by sme istým spôsobom sa snažiť aj ostrániť prekážky, eventuálne prekážky, ktoré môže klásť VTO a jej pravidla. Mali by sme sa sústrediť na tie priemyselné odvetvia, ktoré majú vysokú energetickú spotrebu. Mali by sme sa sústrediť na čisté energie. Potrebujeme ten prístup, e, že sa zameriame na životnosť výrobkov, aby tieto výrobky boli zároveň aj konkurencieschopné. A z hľadiska nášho think tanku si myslíme, že EÚ môže byť lídrom vždy, keď budeme presvedčení o tom, že zelené hospodárstvo je tá správna cesta do budúcnosti. A ak je to tak, tak musíme potom naše presvedčenie aj presadiť. Ďakujem pekne, pán Voders. Ďakujem pánu Bodasovi za všetky návrhy, ktoré sú e, určite veľmi dobré e, pre fiskálnu politiku, pre rozpočtovú politiku je potrebné preskúmať aj tú trvalú udržateľnosť. Ministri financí sú, tak povediac, ajatoláhovia starého systému, ktorí sa väčšinou držia starých štruktúr, sú pomerne konzervatívni a myslím si, že to zelené hnutie sa musí pozrieť e, aj na e, rozpočty, aby to finančné riadenie e, sa zlepšilo. Takže tie podnety boli veľmi dobré, poznamenali sme si ich a prejdeme teraz k ďalšiemu príspevku od pani Marta Kučena Rochas, ktorá bola aktívna predovšetkým v tejto oblasti. U, dnes pracuje u Care v spoločnosti Care International. Sme veľmi zvedaví na to, čo nám poviete. All, like to... Dovolte mi, aby som sa poďakovala predovšetkým za príležitosť, že môžem byť prítomná a zúčastniť sa diskusie. Niektorí to už povedali. Európa eh, a EU zohráva kľúčovú úlohu. Eh, musí prevziať tiež vedenie aj v rámci konferencie Rio plus 20. Ide o agendu, ktorá je orientovaná na akciu a ukazuje, že sa ďalej rozvíjame. Európska únia musí ukázať cestu, ako sa dopracovať k ekonomike, ktorá e, bude spotrebovávať čo možno e, najmenej e, e, uhlíka. A, e, a to isté je potrebné potom postúpiť ďalej rozvojovým krajinám. E, Počuli sme o problémoch, ťažkostiach. E, ja by som šla dokonca trochu ďalej a povedala, že jeden z najväčších problémov s trvalo udržateľným rozvojom je predovšetkým ten, že veľmi mnoho, že na ministerstvách e, pre životné prostredie e, došlo k e, mnohým nezrovnalostiam. Obidve, teda tak životné prostredie, ako aj zelená ekonomika, sú dva aspekty, ktoré navzájom súvisia. Veľa v týchto oblastiach už bolo urobené, ale treba napriek tomu povedať, že dimenzia sociálnej spravodlivosti v oblasti zelenej ekonomiky je rozhodujúca. To znamená, že e, ten mandát spočíva v tom, aby sme e, v rámci e, tejto zelenej ekonomiky sa orientovali predovšetkým na trvalú udržateľnosť. A ja by som tu chcela povedať niečo na pozadí našej E, skúsenosti, teda v skúsenosti v e, našej spoločnosti Care International. Zelená ekonomika v Riu. My sa tu musíme zamerať predovšetkým na boj proti chudobe. Musíme e, sledovať predovšetkým ciele milénia. E, existuje ešte stále strašne veľa ľudí, ktorí žijú v biede a sú to práve títo ľudia, ktorí sú najviac postihnutí e, ekologickými zmenami. Pokiaľ e, teda Európa príde do RIA, musí si uvedomiť, že boj proti chudobe je boj, ktorý stojí skutočne na čela, má prioritu zo skúsenosti tiež vieme veľmi dobre, že je potrebné e, zdôrazniť úlohu ženy v spoločnosti aj, e, a to tak v prepojení na zelenú ekonomiku, ako aj e, v prepojení na Rio plus 20. 70 ľudí žije pod hranicou chudobia medzi e, touto zložkou sú to predovšetkým ženy, ktoré sú najviac e, postihnuté. V rozvojových krajinách sú ženy zodpovedné e, za výchovu, ale takisto produkujú 70 potravín. Sú veľmi progresívne, pokiaľ ide o prispôsobenie sa klimatickým zmenám a zníženie účinku klimatických zmien dokonca aj keď e, sú ženy zodpovedné za management e, zdrojov, napriek tomu však e, sa nedostávajú do centra konania. Európska únia schválila akčný plán. Je však veľmi dôležité, aby sa tento duch akčného plánu odrazil aj v prepojení na e, túto konferenciu Rio e, plus 20. Pokiaľ hovoríme o boji proti chudobe a trvalo udržateľnom rozvoji, musíme, si, e, musíme sa pozrieť na niektoré špeciálne sektory, napríklad sektor energetiky. Klimatické zmeny sú veľmi dôležitou témou. Je dôležité, aby sme sa dostali ďalej aj v tomto sektore. Bezpečnosť potravín, polnohospodárstvo, to všetko by mohol byť, mohla byť významná e, cesta, ktorou by sme e, mohli e, prepojiť navzájom ekologické aspekty, sociálne aspekty. Už som povedala, že 75 ľudí závisí od polnohospodárstva, predovšetkým tí, ktorí žijú na hranici biedy. V našej e, spoločnosti Care International sa zaujímame predovšetkým o ľudí v Afrike, e, kde je situácia e, zrejmá. V roku 2050 budeme mať 9 miliard ľudí. Otázka teda znie, ako možno zvýšiť produktivitu, aby sme mohli uživiť týchto ľudí bez toho však, že by sme e, zničili planétu, je šokujúce dozvedieť sa, že tretina potravín, ktoré sa vyrábajú, vychádza, tak povedia, z navnívoč. Sektor bezpečnosti potravín je určite možnosťou, ako e, sa e, lepšie pozrieť na stránku ponuky a dopytu Musíme si však e, e, uvedomiť aj, e, aký dopad má volatilita cien, hlavne cien potravín. To je jedna možnosť, ako zaručiť prepojenie medzi spomínanými troma piliermi a prepojenie s trvalou udržateľnosťou. Takisto je zaujímavá zelená kniha, ktorá bola práve pripravená Ide predovšetkým o e, bezpečnosť e, potravín, e, zásobovania potravinami. V poslednom programe to bol tiež jeden z prioritných sektorov. Ďalší bod sa týka témy in- enabling. Musia sa vytvoriť predpoklady preto, aby boli možné zmeny. Nechceme poukazovať prstom na iných, ale je veľmi dôležité, poukázať na to, že krajiny potrebujú inštitucionálny rámec a potrebujú finančné zdroje. Rozvojová pomoc je tu veľmi e, dôležitým bodom. E, roz, vyspelé krajiny e, musia poskytnúť finančnú pomoc, ale takisto veľmi dobre vieme, že v posledných rokoch e, iba 9 e, z týchto e, rozvojových krajín dosiahlo svoju pomoc. Je potrebné sa postarať predovšetkým o nové partnerstvá. Štátna rozvojová pomoc je však naďalej veľmi dôležitá e, práve pre tie krajiny, ktoré túto pomoc najviac e, potrebujú. Investície do zelenej ekonomiky. E, v zelenej knihe je E, uvedené, že práve takéto investície by nemali viesť k tomu, že sa zniží e, štátna rozvojová e, pomoc, pretože rozvojové krajiny potrebujú predovšetkým prístup k zdravotníctvu, k školstvu a tak ďalej. Nie vždy je dôležitý predovšetkým objem. Musíme sa teda zamerať predovšetkým Eh, na to, aby eh, zelená ekonomika eh, bola ekologická a aby predovšetkým chudobné krajiny a hlavne ženy dostali, získali prístup k strojom. Takže dôležité je vytvorenie tohoto inštitucionálneho rámca. A ďalšia téma je téma zodpovednosti skladania účtov. Chcela by som tu spomenúť prácu humanitárnych organizácií. Musíme e, byť e, zodpovední predovšetkým e, voči tým, ktorí by mali byť zvyhodnení. Musíme sa pozrieť na to, či tým, touto pomocou pozitívne skutočne pomáhame tým, ktorí pomoc potrebujú. Od e, konferencie Rio plus 20 očakávame veľmi veľa, ale ten úspech bude záležať e, na tom, či e, aspekt spravodlivosti bude v tejto agende zohľadnený a do akej miery skutočne dokážeme bojovať proti chudobe. Ďakujem. Pani Máta Kučena, bolo veľmi zaujímavé si vypočuť, že trvalá udržateľnosť je jeden e, z tých najdôležitejších bodov. Samozrejme, že e, sledujeme ekologické aspekty, ale pevne verím, že naši kolegovia e, z výboru pre sociálne veci uvedú podobné aspekty a uvedomia si, že to všetko navzájom súvisí s investíciami. Ďakujem za to, že ste nás, nám pripomenuli, akú úlohu zohrávajú ženy a nevládne organizácie, predovšetkým v rozvojových krajinách. Milé kolegyne a kolegovia, máme teraz k dispozícii 10 minút na e, kolo otázok a odpovedí. 5 e, prihlášok do diskusie už e, máme. Prosím skutočne, aby ste dodržali čas, ktorý máme k dispozícii aby sme mali čas potom aj pre ďalší panel. Dovolte mi poďakovať sa všetkým referentom za vynikajúci úvod, ktorý ste nám poskytli. Myslím si, že tu ide o dva e, kľúčové pojmy. Podpora žien. Myslím si, že ženy sú tak povediac e, chrbticou týchto rozvojových krajín a preto je potrebné urobiť všetko preto, aby sme túto komponentu podporili. A druhý pojem je E, seba zodpovednosť. E, OSN by sa malo zamerať predovšetkým na malé projekty. Čím väčšie sú tie projekty, tým viac finančných e, prostriedkov je v hre a tým väčšia je hrozba korupcie. Týka sa to samozrejme financovania taktiež. Ďalej treba spomenúť sektor polnohospodárstva a bezpečnosť potravín. Všetko ostatné je e, vlastne spadá prakticky pod e, tieto tri pojmy. Ďakujem. Jedna minúta, ďakujem. E, Brandy. Ďakujem, pán predseda. Hovoríme o zelenej ekonomike, ako keby to bola akási podskupina ale nie je to správne vidieť to z tohoto hľadiska skutočné výzvy, ktoré sú e, dominujúce, sú rozhodujúce. Ja by som skôr hovoril o e, efektívnom riešení. Ak používame slovo e, zelený, tak e, sa to dostáva e, do e, ekologickej oblasti. Chcel by som citovať e, pána Clintona, ktorý hovorí, že tu ide predovšetkým o e, budúcu ekonomiku, ktorá musí byť účinnejšia, e, čo sa týka zdrojov, vysoké e, ceny za zdroje, to je správne, lebo len takto sa e, môžeme stať efektívnejšími. Skutočná výzva pre podnikateľov je, spočíva práve v tom, ako ich možno do tohto procesu zapojiť. Ďakujem. Ja by som mohla e, naviazať na to a povedať, že všetko musí byť efektívnejšie. A e, môžem použiť e, opäť slovo zelené, ale myslím si, že nikto nehovoril o skutočných výzvach okrem Marty. Od Štokholmu z roku 72 nedošlo k výrazným zmerám tento problém máme momentálne aj v Dánsku. Zvyš, znižili sme e, energetické zdroje, ale len preto, že e, tieto zdroje importujeme. Bolo to spomenuté už v prvej prednáške. Musíme niečo jednoducho podniknúť. Vy, stále e, sa zvyšuje využívanie plôk a pôdy Zelená ekonomika jednoducho sama o sebe nepostačí. Potrebujeme skutočnú trvalú udržateľnosť, ale k tomu zatiaľ ešte v spoločnosti nedošlo. E, preto sa pýtam Karla Falkenberga, prečo sa o tom nehovorí e, tak v komisii, tak v členských krajinách. Aj v mojej krajine, v Dánsku je tomu tak. a u e, ľavice to tiež nie je skutočnou témou, ale čo skoro sa s ňou, s touto témou budeme musieť zaoberať. Zepa? Ďakujem. Pripájam sa k e, mojim predrečníkom. Sú to politicky veľmi závažné E, časy, ktoré momentálne žijeme e, v súvislosti s populizmom a rozličnými ďalšími hnutiami. Je veľmi dôležité, aby sme diskutovali o e, týchto účinkoch a vplyvoch. Mala by som jednu otázku a rada by som si vypočula vaše reakcie. Snažíme sa momentálne o zelenú ekonomiku nech to už definujeme ako tolve, akokoľvek. Spomenuli ste e, zelené indikátory, ktoré e, tvoria akýsi základ pre merania aj pre e, neskoršie opatrenia. Mňa by zaujímalo nasledovné. Pokiaľ ide o indikátory, Zaujímalo by ma, e, aké sú princípy verejného obstarávania. Skrátka, musíme vyvinúť nové metódy, ako budeme v tejto oblasti postupovať. Ďakujem za túto otázku. Hovorili sme o cieľoch e, v rámci e, milénia. Dohodli sme sa na tom, že tieto ciele by mali byť konkrétnejšie E, prezentované na e, konferencii e, Rio plus 20 bohužiaľ musím upozorniť na to, že každý má k dispozícii len dve minúty. Prosil by som vás, aby ste sa teda tejto požiadavky držali. Dobre, ja sa teda zameriam na pripomienku o podpore časti žien. No a samozrejme existujú iniciatívy a pred niekoľkými mesiacmi som bola v USA na schôdzi, kde Ambasador Vermeer hovoril o dvoch, dvoch konkrétnych iniciatívach americkej vlády o rozšírení zeleného hospodárstva pre ženy a poskytnutí prístupu ženám k vede a technológiám. Takže toto sú len isté príklady, ktoré podporujú prácu pre ženy o investíciách som už hovorila, aj keď to nie je predmet tejto komisie alebo tohto výboru, tak je dôležité hovoriť o financiách v tomto kontexte. Je dôležité aby investície rostali aj ženám. Takže podľa našej skúsenosti toto bolo najefektívnejší spôsob, ako e, priniesť výhody e, pre ženy, rodiny a spoločnosť. Takže na záver by som snad ešte dodala, že aj keď som sa videla diskusie, tak e, sa hovorilo o účasti žen. To nie je však dostatočné, Zelená kniha EÚ, to nie je súčasťou práce tejto komisie, tohto výboru, tam sa rodová rovnosť nikde nespomína. Takže to by nám mohlo pomôcť pri riešení sociálneho aspektu, ale aj so, s tými ekonomickými výhodami. Ďakujem pekne. Ďalší doslova slovo Peter Vodersa ako prvá otázka indikátory. Myslím, že dohoda z práce v tejto oblasti je, že nedokážeme nájsť jeden eh, globálny indikátor, ktorý by nám mohol pomôcť zelený HDP. Zaoberáme sa touto vecou 30-40 rokov, to je ťažké. Potrebujeme špecifické indikátory v špecifických sektoroch. A keď hovorím o potrebe reformy eh, subvencií, eh, pozrite sa na ceny spotrebiteľské ceny a potom to porovnáte, aká by bola náležitá svetová cena. To je všetko, nemusíme eh, vytvárať nejaký zelený HDP. Pomerne dosť sa eh, venujeme špecifickým eh, sektorálnym indikátorom. No a čo? Ďalej k úlohe obchodu je náročné poukázať na oblasti, kde obchodná verejnosť poukazuje na, na riešenie, no a treba urobiť niekoľko vecí. Poprvé, 2-3 roky sledujem oceliársky sektor a je jasné, že politici musia lepšie pochopiť priemysel. Musia pochopiť, prečo priemysel príjma aké rozhodnutia, tak aby dokázali politické rozhodnutia prispieť k rozvoju a k zelenému, teda, alebo prechodu do zeleného rozvoja a zeleného hospodárstva. Takže treba diskutovať s priemyslom. Ďakujem. Úloha žien je mimoriadne dôležitá a v diskusii o subvenciách sa to často objavuje. Zlepšovanie cien energie v niektorých najchudobnejších e, komunitách tak to vracia k argumentom o transferoch hotovosti v sociálnych sieťach. No a je dôležité, dôležitejšie dávať peniaze ženám ako mužom, tak vo všeobecnosti ďakujem pekne. Životnosť produktov ako hliniek alebo ocel, to je tiež dôležité. Potom Karl Falkenberg. No, pripomienka k efektivite a účinnosti. My sami hovoríme o účinnosti využívania energetických zdrojov. Avšak eh, preto musíme pochopiť, eh, že nestačí zvýšiť eh, účinnosť, takže ak efektívnejšie dokážeme vyprodukovať televízory a výsledkom bude, že človek, človek bude mať televízor v každej miestnosti na, v každej miestnosti vo svojom dome, tak v podstate spoločenský dopad to nebude mať žiadny na životné prostredie. No a treba sa tak vrátiť späť ku koreňom a budeme čeliť skutočne nedostatku zdrojov. No a Európa začne o týchto otázkach čoskoro hovoriť. Parlament a rada začne o tom hovoriť v septembri tohto roku. Takže to bude s dostatočným predstihom pred diskusiami na jeho plus 20 ďalej o indikátoroch. Súhlasím, potrebujeme indikátory, potrebujeme zaistiť, aby tie indikátory ktoré vytvárame z ekologického hospodárskeho hľadiska, eh, mali rovnaký význam ako ostatné indikátory, keď tie ekologické indikátory nebudú vyjadrené v rovnakých monetárnych hodnotách ako ostatné faktory na merenie úspechu hospodárstva, tak nebudú mať nebudú vnímané plnohodnotne. Treba zajistiť rovnocenosť všetkých indikátorov a treba sa zamyslieť tiež nad tým, ako riešiť systémy, ktoré by in, sa internalizovali do účtovných systémov jednotlivých spoločnosti, ktoré by zapracovali do externých nákladov svojich výrobných kapacít a to je tiež dobrá implementácia princípu, že znečisťovateľ platí. Ďakujem, Karol. veľa šťastia s zeleným týždňom, no a legislatívu o environmentálnom účelníctve príjmeme v júni a ten nový začiatok pre zhromaždenie Uniu údajov e o spotrebe Achim Steiner. Ďakujem. Len no k dvom bodom by som sa chcel vyjadriť. Veľmi dôležité je, to je predstava alebo systém zeleného hospodárstva. Vždy hľadáme metafory na vyjadrenie diskusí. A to ešte, ešte raz chcem povedať, to nie je nejaký subsystém alebo alternatívna realita, nie. A to je ako priviesť hospodárstvo na udržateľnú cestu. No, my sme vyjadrili predstavu zeleného hospodárstva minimálne z perspektívy tej správy, ktorý, ktoré prispel Peter a mnohí ďalší. Je to nejaká environmentálna nirvána. na inej planete, ale konferencia v Rio je konferencia rozvoji. Aj cieľom, i zámer je ako riešiť výzvy udržateľnosti. Poďte do Svetovej banky IMF a môžete o tom hovoriť. Takže Rio sa zameriava na dimenziu udržateľnosti, no a v rámci toho je dôležitá tiež otázka rovnosti a rovnoprávnosti. Ďalšia vec, ktorá je veľmi dôležitá, že začíname vyslovovať výsledky, ktoré potrebujeme. Potrebujeme zaistiť rozvoj z hľadiska že niektoré, niektoré problémov niektorých krajín, ktoré nevedia zajistiť základnú infraštruktúru. Treba zajistiť pracovné miesta a zamestnanosť pre ľudí a ja som rád, že Medzinárodnej odborový zväz je jedným z protagonistov, pretože oni vnímajú význam zmien zamestnávateľia a podnikateľe pri súkromnom sektore pracujú na trhu, v rámci ktorého môžu byť predstaviteľa zeleného hospodárstva. Môžeme sa stať predstaviteľmi zeleného hospodárstva, ale nie, musíme si uvedomiť, že žijeme v globálnom hospodárstve a preto by sme sa mali zamerať na malé projekty, určite v zmysle budovania základov, ale tiež treba povedať, že transformácia, ktorú sledujeme dnes, transfer technológií, treba to tiež vnímať v širšej perspektíve. Ak chceme, aby rozvojové hospodárstva a rýchlo sa rozvíjajúce hospodárstva investovali do iných druhov hospodárstva v budúcnosti, tak to nie je žiadny krátkodobý projekt. Uvidím príklad. Kenia. Klasická africká krajina. 80% populácie nemá prístup k elektrine. Kenia prijala zeleno, zelené hospodárstvo minulý rok strojnásobí energetickú infraštruktúru za posledných 6 rokov bez jediného gramu CO2 geotermálna, využíva na to geotermálnu energiu, energiu vetra, solárnu a tak ďalej. Ale keď nebude potrebovať eh, podporu in, pri budovaní infraštruktúry, ale vidíme tu úspech. No a to je kontinent, na ktorom žije miliarda ľudí. Miliarda ľudí v Afrike si zvolia buď cestu z minulosti, kedy nie je šanca splniť cieľa klimatických, e, boja proti klimatickým zmenám, alebo prejdú na zelené hospodárstvo a to je jediné, jediná šanca, ktorú má svetové hospodárstvo a tým sa uzavrie kruh medzi životným prostredím a rozvojom, financovaním rozvoja a nezabúdajme, v Rio by sme mohli konečne skončiť s tým, že sa poučujeme, kto má čo urobiť v ich krajinách ale mali by sme sa vrátiť k myšlienke medzinárodnej spolupráce. Vy ste suverénna krajina, ja chcem, aby ste sa vy rozvíjali, takže hovorím spoločne o tom, ako podporiť rozvoj. Bolo to príliš veľa uh, poučovania, namiesto toho, aby sme sa zameriavali na to, čo môžeme robiť my z nášho hľadiska pri pomoci, uh, aby medzinárodné spoločenstvo pokračovalo na ceste dosahovania cieľov rôznych oblastí rozvojové cieľe milénia sú len jednej, jedným z cieľov. Generálny tajomník sa zaoberá tým, či ciele globálnej udržateľnosti sú jedna vec. No a na záver, k, že nám to nie je na programe UNEP a OS, OSN ženy placujú, pracujú na samite v Riu. No a je to dôležité, aby sa do diskusí o e, udržateľnom rozvoji boli zapojené aj e, ženy a e, líderky z krajín. Ďakujem. No dobre. Ďakujem pekne, to bude iste zaujímavé na globálnej úrovni hľadať indikátory pre prosperitu a pokrok. Okrem toho tradičného HDP a udržateľnosť my však tu musíme robiť konkrétnejšie v tom, aké sú naše ciele, kam chceme ísť a musíme sa obmedziť a zabrániť tomu, aby sme nerobili to, čo netreba robiť. Dobre, ďakujem pekne, myslím, že to bol vynikajúci prvý panel. Ďakujem vám všetkým za to, že ste prispeli k tejto diskusii. No a myslím, že sa ešte uvidíme. na nejakých konferenciách ešte pred eh, Riom a potom v Rio. Dobre, ďakujem pekne. A teraz dám slovo druhému, druhej skupine našich panelistov a budeme pokračovať eh, v, vo vypočutí. Ďakujem. I would like in the meantime to tell... Rád by som medzi tým Poprosím všetci tých, aby ste vedeli, tá informácia, e, to solárne letadlo, jediné na svete, ktoré letelo medzi Švajčiarskom a Bruselom o pol jednej na ulici Arden v Atriu, bude pristavený autobus, aby e, nás odviezol na letisko a aby sme si mohli pozrieť toto solárne lietadlo. Určite to bude veľmi zaujímavé si pohovoriť s tými, e, ktorí e, vykonštruovali toto lietadlo zo súkromných zdrojov, súkromných investícií, teda lietadlo, ktoré používa solárnu energiu na lietanie. A teraz tu máme členov druhého panelu, takže by sme hneď mohli pokračovať v diskusii a o riadení udržateľného rozvoja a ako dosiahnuť, aby inštitúcie robili svoju prácu a rád by som privítal pána Brisa Lalonda, ktorý je výkonným koordinátorom konferencie v Riu. Už sa dlho poznáme, funguje v environmentálnom hnutí, bola aj ministrom pre životné prostredie. Ako vidíte, toto je skutočne nikdy nekončiaca téma boj za lepší svet. A hneď mu dávam aj slovo, samozrejme. Ďakujem. Ako všetci viete, Rio plus 20 je proces, ktorý spustili e, štáty. Rokovania ešte síce nezačali a očakávame ďalšie a väčšie príspevky. Možno bude potrebné, aby e, niekto prebral vedenie a zopakujem to, čo povedal kolega Steiner. Potrebujeme líderstvo Európskej únie, ktorá preukázala, ako je možné spojiť záujmy trhu a životného prostredia. Európa je skutočne na čele a my od vás očakávame ešte viacej. Inštitúcie musia ísť ďalej týmto smerom všetci pozerajú len do krátkodobej perspektívy a nikto nepozerá na tie dlhodobé horizonty. A nevieme, aké nevieme, aké je isté to dlhodobé vyústenie a stále sa len obmedzujeme na tie monetárne, menové, peňažné toky, len zaujímajú nás tieto krátkodobé ciele a veľmi ťažko je dosiahnuť dohodu medzi 192 krajinami. To medzinárodné riadenie Musíme skoordinovať eh, G20, inštitúcie Bretton Woods a tak ďalej. A čo vlastne znamená udržateľný rozvoj? Je potrebné vyhodnotiť úspech eh, rozvoja, rozvojovej pomoci. Rozvojová pomoc je potrebná a správna a samozrejme rozvoj súvisí s tým, že budeme podporovať to, čo je potrebné v každej tej ktorej krajine, ale na to, aby sme to robili, tak potrebujeme úzkú spoluprácu a Európska komisia vydá spoločné oznámenie o rozvoji, o rozvojovej pomoci všetci tí, ktorí pracujú v tejto oblasti, pracujú online, spolupracujú um, medzi rôznymi štruktúrami, ale na druhej strane nikdy sa nikdy nepracovalo toľko na rozvoj a rozvojovej pomoci ako e, doteraz a pracovali na tom aj ľudia zo životného prostredia, environmentalisti, pretože potrebujeme rozvoj, ale rozvoj, ktorý by bol udržateľný, zelený, musíme sa venovať environmentálnym e, témam 1 miliarda do roku 2020, ako dosiahnuť tieto inovatívne investície, ako dosiahnuť tieto finančné zdroje. To je kľúčová otázka, aj o tom sa bude hovoriť a rozhodovať v Riu. A potom druhá otázka, udržateľnosť. E, v 72. v Štokholme sa vytvoril panel OSN, a teda e, organizácia PNUMA OSN, 92. prebehla konferencia v Riu po tom, čo padol Berlínsky múr, teda to bolo veľmi zaujímavé obdobie. A Rio vytvorilo podmienky pre udržateľný rozvoj. Ale nemôžeme hovoriť na fóre o udržateľnosti bez rozvoja. Vytvoril sa výbor pre udržateľný rozvoj a všetci zúčastnení e, môžu pôsobiť v tomto výbore. Bola to jedna z noviniek, je tam 9 pracovných skupín, jedna, ktorá bude venovať aj genderovej otázke, ale nikdy nemôžeme hovoriť o zelenom hospodárstve, keď nemáme správnu miestnú správu a samozprávu. E, miestna samozpráva je, to je jeden z najdôležitejších faktorov pre účinnosť takýchto politik a je potrebné ich začleniť do rokovacieho procesu. Tiež potrebujeme urobiť to, čo urobila aj Európska komisia a tú Aarhuskú dohodu či dohovor. Potrebujeme dostatok informácií. Bohužiaľ, tento dohovor podpísalo len niekoľko štátov ako výsledok z RIA a bohužiaľ len, mnoho, len málo štátov aplikuje tento aruský dohovor. Potrebujeme eh, byť informovaní. Otázka je, kam idú tie správy, kto ich číta, kto ich vyhodnocuje musíme robiť tieto veci, aby boli užitočné, lebo ak eh, nie sú užitočné, tak potom na nič neslúžia. V OSN sa tiež často hovorilo o rozdieli medzi operatívnymi agentúrami a takými inštitúciami, ako môže byť e, hospodársky či sociálny výbor, ktoré sú normatívne výbory a či je možné medzi nimi diskutovať a ten sociálny hospodársky výbor, ktorý sa založil na základe charty OSN, E, hovorí a myslí si, že je ako keby taký nedotknutelný a že nie je možné otvoriť istú pandorinu skrinku, ale táto úvaha o inštitúciách nás vedia aj k tomu, ako vylepšiť aj celý systém OSN, ktorý je veľmi zložitý. Sú takí, ktorí chcú v Riu vytvoriť akúsi organizáciu, ktorá by bola strešná pre všetky organizácie, ktoré pracujú v životnom e, prostredí ale sociálny a hospodársky vývoj síce na úvod začal veľmi dobre, ale teraz je to fórum, ktoré bohužiaľ nefunguje. Prečo? Pretože jeho ciele a práce nie sú e, záväzné. Ako viete, e, to, čo sa urobí v OSN, nič nie je záväzné, jedine to, čo vydá ako rozhodnutie e, Bezpečnostná rada OSN, všetko ostatné sa robí konsenzom. my potrebujeme záväzné otázky a záväzné ciele, záväzné opatrenia. Ako viete, po druhej svetovej vojne sa uvažovalo, že obchodný protekcionizmus je zlý, že je potrebné obchod otvoriť a že obchod, voľný obchod je dobrý. Myslelo sa, že je potrebný čas na to, aby sa otvorili jednotlivé ekonomiky a dostali sme sa do obdobia tých e, rokovacích hnutí o obchode. A teraz máme e, v Riu možnosť diskutovať o udržateľnom rozvoji, o, rozvoji o, o životnom prostredí a jej ochrane, a jej ochrane. Ale potrebujeme aj nový model, pretože si musíme uvedomiť, že zdravá príroda je dobrá aj pre hospodárstvo tí, ktorí pracujú na štatistikách v OSN, tak musia tiež pracovať na tom, ako začleniť tieto environmentálne alebo zelené ukazovatele. O, vieme veľmi dobre, ako by sme mali postupovať. Bolo aj rokovanie, e, kolo rokovaní o energetike, vieme, čo je potrebné urobiť v poľnohospodárstve. Aj v poľnohospodárstve môžeme dosiahnuť záväznejšie dohody k tomu, aby členské štáty alebo štáty sa zaviazali k určitým cieľom opatrenia. Samozrejme, Rio všetko nevyrieši, ale môže e, vytýčiť cestu na budúcich 20 rokov. A keď sa vrátime k životnému prostrediu, viete, aký je program, environmentálny program OSN, je veľmi slabý, fragmentovaný a E, vieme, že v UNDP, teda program PNUMA nie je ten najsilnejší, ale bolo by potrebné ísť ďalej. Potrebujeme <clears throat> tak e, veľmi často vlastne programy a projekty a ciele PNUMA e, sú nie sú záväzné a robí sa to len prostredníctvom nejakých dohovorov, ale tie dohovory sa potom rozvíjajú rôznymi cestami a ako môžeme skombinovať všetky tieto prvky, veľmi často členské štáty potom majú problémy e, splniť tieto ciele, pretože napríklad diplomat, ktorý má na starosti životné prostredie, tak musí 10 krát viacej cestovať, aby kontaktoval všetci tieto skupiny. A teda niektorí návrhli, aby sa vytvorila jediná organizácia s dvomi komorami, ktorá by bola pre členské štáty jedna komora a druhá pre tieto environmentálne organizácie. No dobre, ale musíme byť inovatívni, musíme vytvoriť také inštitúcie, ktorým, ktoré sa budú venovať novým témam, novým prístupom a ja si myslím, že EÚ je v takej situácii a pozícii, aby dosiahla, aby e, Pruma e, sa stala organizáciou, ktorá je potrebná v, teda organizácia pre životné prostredie UNEP, zkrátka čo môžeme urobiť aj s Medzinárodnou organizáciou práce, aby boli dohovory, ktoré budú univerzálnejšie. Nemôžeme mať zelené hospodárstvo, keď nebude spravodlivosť a sociál, teda sociálna spravodlivosť. A pokiaľ ide o riadenie, tak samozrejme vydávajú sa zákony, ktoré je potrebné rešpektovať. Je dôležité, aj pre občanov. Napríklad v Riu by sa mohli vytvoriť e, vytvoriť takú legislatívu, aby sme postihovali tých, ktorí najviac nečistujú. V Riu sa bude hovoriť o oceánoch, o mori. Nemôžeme hovoriť len o zelenom hospodárstve či ekonomike, ale aj o modrom hospodárstve, o moriach, o oceánoch. A ešte jeden princíp, ktorý je veľmi dôležitý. A to je princíp, je, že environmentálna legislatíva nesmie ustupovať vzad, dávať kroky vpred, musí sa vyvíjať dopredu. Nemôžeme ustupovať v ochrane životného prostredia. Ďakujem za tento úvod do druhého panelu. Bolo tu mnoho myšlienok týkajúcich sa e, globálneho riadenia, ako ho môžeme zlepšiť a aký účinok to môže mať pre UNOVAC aj ďalšie inštitúcie. Dovolte mi, aby som privítal jednu skupinu návštevníkov z Kalábrie, je to skupina učiteľov a návštevníkov, ktorí e, prišli medzi nás. Dovolte teda, aby som opäť e, ohlásil pána Neiva Tavaresa, ktorý je e, veľvyslancom Brazílie v Európskej únii. Vy budete tak povediať hostiteľom e, zasadnutia, respektíve konferencie Rio plus 20. Už od predrečníkov sme e, počuli konkrétne od e, pána Lalond e, a nás teraz zauj- bude zaujímať, čo nám k tejto téme budete vedieť povedať vy. Dámy a páni, vážení členovia poslanci parlamentu, dovolte mi, aby som sa poďakoval za pozvanie na toto podujatie e, k trvalo udržateľnému rozvoju. Konferencia Rio plus 20 sa uskutoční v roku 2012. E, je to pre nás veľmi dôležitá konferencia, nielen kvôli tomu, že budeme e, hostiteľskou krajinou, ale predovšetkým preto, že Brazília sa veľmi silne angažuje v tejto oblasti. Pre mňa osobne je veľmi uspokojujúce, že som dostal príležitosť hovoriť e, na tomto podujatí k tejto téme, tak ako tomu bolo už aj na podujatí Ekosok v roku 2009. V New Yorku sa už o tejto téme hovorilo Ignacio da Silva, prišiel s touto myšlienkou e, usporiadať toto podujatie Rio e, plus 20. E, Veľmi úzko sme spolupracovali s Európskou úniou. Uznesenie 46 lomitko 246 takisto podchytilo e, všetky e, tieto e, ciele a otázky, o ktorých dnes diskutujeme. To znamená zelená ekonomika, trvalo udržateľný rozvoj a boj proti chudobe. Predtým, než prejdem k hlavnej téme, dovolte mi povedať niekoľko slov k našim očakávaniam, pokiaľ ide o konferenciu Rio plus 20. Zvalné zhromaždenie OSN sa vyjadrilo v tom zmysle, že je e, potrebné podporiť myšlienku trvalo udržateľného rozvoja a uzavrieť tak medzeru, ktorá e, sa vyskytla v predchádzajúcich e, konferencií. Nie všetky otázky boli vyriešené od roku 1972 vyhlásenie a Agenda 21 k klimatickým zmenám, ako aj k biodiverzite sú to dôkazom. Odvolávame sa e, pritom aj na konferenciu v Johannesburgu. Chceli by sme vybudovať agendu, ktorá by bola e, uplatniteľná e, v najbližších 20 rokoch za predpokladu, že tento dokument bude na konferencii Rio plus 20 schválený. Ide o to, aby sme poukázali na možnosti, ako docieliť e, tento vytýčený cieľ. Určite povedie ku konkrétnym e, cieľom my všetci si uvedomujeme, že hlavná výzva v rámci tohoto trvalo udržateľného rozvoja musí obsahovať aj riešenia, ako aj e, funkčný prístup k e, rémi OSN. Ide predovšetkým o e, konkrétne programy UNEF ECOSOC. Rád fondu pre sociálny rozvoj a e, rozvojový program OSN UNDNP a sekretariat a príslušné e, dohovory týkajúce sa e, oblasti životného prostredia. Musíme sa koncentrovať ale aj na inštitucionálne dohovory. Predovšetkým ide o investície, respektíve zdroje, ktoré sú potrebné pre e, trvalo udržateľný rozvoj a angažma v tejto oblasti. Stanovili sme lehotu do novembra tohoto roku a potom uvidíme, ako jednotlivé krajiny vytýčia svoje ciele. Pokúsime sa potom vytvoriť e, rámec pre tento trvalo udržateľný rozvoj. Niektoré návrhy sme medzi časom už e, obdržali. Európska únia určila e, ekologickú organizáciu. My v žiadnom prípade nechceme vytvoriť E, organizáciu, e, ktorá by spôsobila ešte väčšie náklady. Skôr chceme využiť tento mandát na to, aby sme celý systém zlepšili. E, niektorí sú za to, aby sa založila rada pre trvalo udržateľný rozvoj. Podobne, čo sa týka štruktúry, ako je E, Rada pre ľudské práva. Je potrebné však premietnúť tieto požiadavky aj na e, lokálnu rovinu. Je potrebné e, definovať tieto požiadavky smerom z dola na hor. Brazilská vláda takisto pripravila niektoré návrhy vytvorili sme zastrešujúcu organizáciu na eh, koordináciu týchto globálnych snách. Myslíme si, že pokiaľ budeme mať eh, lepšie medzinárodné riadenie, eh, posilníme aj úlohu ECOSOCu, čo je jedno, jedno z najdôležitejších grémí OSN tento model by členským krajinám e, OSN e, uľahčil rozhodovací proces. Je však potrebné zmeniť chartu OSN, čo však by malo aj pozitívne dôsledky pre ostatné oblasti, aby sme e, zriadili tento nový pilier, potrebujeme aj podporu ECOSOKu. Existujú však ale aj ďalšie agentúry ako FAU, UNESCO, ktoré v oblasti e, životného prostredia e, uskutočňujú veľmi dôležité e, aktivity aj v spolupráci s VTO čo nám e, ukazuje, že e, trvalo udržateľný rozvoj je e, horizontálnou otázkou. Toto by mohol byť veľmi dôležitý prínos na preskúmanie medzinárodnej spolupráce v oblasti ekológie. Po tretie je veľmi dôležité, je dôležité, že môžeme konštatovať, že zriadenie e, takejto iniciatívy e, by mohlo znamenať e, vyššie náklady. Ak budeme mať takúto zastrešujúcu organizáciu, bude možné túto činnosť lepšie koordinovať. Pevne veríme, rovnako ako aj ďalšie krajiny, že medzinárodné spoločenstvo politické ciele ktoré boli dosiahnuté za posledných 20 rokov, e, uchováme. V žiadnom prípade by sme e, nechceli vystupovať len ako pozorovatelia. Ide predovšetkým o ďalší vývoj v oblasti e, sociálnej, ako aj ekonomickej i ekologickej. Nemôžeme samozrejme zohľadniť e, len aspekt trvalej udržateľnosti. Potrebujeme ale zastrešujúcu organizáciu pre medzinárodný trvalo udržateľný rozvoj. Musí ísť o flexibilnú organizáciu. Takisto by sme chceli podchytiť e, návrh, ktorý, aj ktorý sa zameriava predovšetkým na túto oblasť trvalej e, udržateľnosti. E, pani Grubluntan z Norska, ako aj ďalšie vysoko postavené osobnosti, e, sú členmi tohoto grémia, ktoré e, by malo predložiť e, výsledky do roku 2011. Záverom by sme radi by sme boli radi, pokiaľ by sme e, získali e, o mnoho e, intenzívnejšiu účasť ostatných krémí, predovšetkým na národnej i medzinárodnej úrovni. Civilné, civilná spoločnosť má takisto veľký vplyv na realizáciu týchto plánov Rio plus 20 je vynikajúcou príležitosťou na to, aby e, sme podporili e, sociálny e, blahopyt a ekonomickú oblasť. Chceli by sme sa postarať predovšetkým o čo možno najväčšiu legitimitu. Ďakujem. Ďakujem, pán e, veľvyslanic. Ďakujem za e, vaše, váš príspevok. Brazília e, bude určite vynikajúcou hostiteľskou krajinou, čo ste e, úspešne ukázali už v minulosti. E, a e, z civilnej spoločnosti určite takisto e, poskytnete ubytovanie. Myslím si, že toto je ten správny prechod k príspevku pána Osborna, ktorý zastupuje fórum e, postihnutých, ktorý a možno, že nám bude môcť vysvetliť, čo podnikol sociálny a ekonomický výbor v tejto oblasti. Um. Ďakujem veľmi pekne, že tu môžeme byť zastúpení. Je vždy dobre, keď eh, hospodársky sociálny výbor môže spolupracovať a podporovať prácu parlamentu v týchto otázkach. A ja si myslím, že to symbolizuje to, že parlament sa, sa snaží zorganizovať a, eh, a zapájať eh, občianskú spoločnosť do európskej záležitosti. Ďakujem pekne teda. Na úvod by som chcel nadviazať na ten bota, a ktorý tu zaznel, a to tiež po ukazovanie prstov, prstom skutočne by sme nemali sa teraz závne obviňovať, avšak mali by sme sa pýtať sami seba, no a súčasťou účelu na takýchto samitov je spýtať sa sami seba, či robíme dosť. Nemôžeme len kázať nejak druhým ľuďom, čo by mali robiť. My by sme mali sa zamyslieť aj sami nad sebou. Ale nie, čo môžeme robiť, aby sme sa zlepšili v týchto otázkach čo sa týka riadenia, tak je to veľmi dobré, pretože sú tu všetky diskusie o medzinárodných štruktúrach sú dôležité, avšak kľúčová oblasť pre udržateľný rozvoj to sú národné vlády, pretože oni majú suverenitu vo väčšine otázok, ktorý sa to týka. No a ak sa im to nepodarí doma, tak môžu využiť medzinárodné, medzinárodnú úroveň. Mnohé z problémov a lepšej integrácie a koherentnosti e, nachádzame aj v našich vlastných krajinách. Národné mechanizmy na pomoc udržateľného rozvoja treba znovu preveriť. Jeden z kľúčových bodov, ktorý neustále opakujeme, potom podstate všetci to stále hovoria o udržateľnom rozvoje, je, že udržateľný rozvoj a jeho agenda nepatrí len životnému prostrediu, ministrom a príslušným servisom. Nie, E, je to do centra hospodárskeho riadenia a ľudia, ktorí e, chcú skutočne zohľadniť e, sú hospoda ministerstva, ministerstva hospodárstva a financí, pretože tu musíme skúmať transformácie daňových systémov, o tom sa tu už hovorilo a ten pokrok, o ktorom sa tu dnes hovorilo, tiež je veľmi pomalý, mali by sme ísť ďalej a to sa nám nepodarí, pokiaľ ministri finančných, ministri financií tí ajatoláhovia, o ktorých hovoril eh, predseda, oni musia eh, tiež uznať význam udržateľného eh, rozvoja. Potrebujeme na národnej úrovni lepšie stratégie udržateľného rozvoja. A to mal byť jedným, a to mal byť jedným z výsledkov RIA. Všetky krajiny sa zaviazali, že vypracujú plán, ako zrealizovať stratégie udržateľného rozvoja, ale mnohé z nich eh, tak upadli do zabudnutia, treba ich znovu oprášiť. No a bohužiaľ aj v Európe eh, stratégie, európska stratégia udržateľného rozvoja je sa takmer stratila, nepočujeme o nej veľa. Hovoríme o stratégii 2020 a účinnosti a efektivite využívania zdrojov. To je dôležité, ale nie je to celý utretelný rozvoj. A treba revidovať stratégiu utretelného rozvoja, treba jedať nové obsahy. Možno sa musíme opätovne zamyslieť nad úlohou rôznych orgánov, tak aby sme si vypočuli rôzne časti spoločnosti, poradné orgány a rady boli vytvorené na niektorých mesiacach miestach, ale tiež upadajú do zabudnutia. Teraz je vhodný moment na revíziu. Regionálne a miestne orgány sú tiež dôležité pre pokrok udržateľného rozvoja. Už sme hovorili o podpore občianskej spoločnosti a tak ďalej. A lokálne, miestne a lokálne orgány sú práve naopak lídry udržateľného rozvoja. A v Riu musíme vypočuť ich slova a zamyslieť sa nad tým, ako rozšíriť eh, ich slova aj medzi ostatných, ktorým sa tak nedarí. No a na, čo môže robiť národné vlády na to, aby podporili eh, schopnosť miestnych eh, regionálnych samozpráv pri životnom prostredí. No a to je ďalšia z dôležitých úloh vlád a ďalej sme počuli niečo o úlohe podnikania. No a samozrejme vláda, ale respektíve riadenie obchodu je kľúčovou e, oblasťou pri presadzovaní environmentálnej agendy. Samozrejme, je to tiež otázka vytvorenia správnych podmienok, ale tiež to je do centra podstaty podnikov. No, iste môžeme dať nejakú, no, nejaké nové právomoci alebo a, a, zodpovednosť. A, podniková zodpovednosť by mala byť súčasťou povinností všetkých, a, všetkých spoločností na svete. Takže to sú veci, ktoré prekračujú medzinárodný rámec, rámec OSN. No a k medzinárodnému rámcu, ja nechcem už dodávať veľa to, čo tu už, k tomu, čo tu už dnes zaznelo, myslím, že náš výbor a organizácie, s ktorými spolupracujeme, podporujú všetky pozitívne opatrenia. CSD má nesie zodpovednosť za monitorovanie pokroku udržateľného rozvoja vo svete. To je už ostatných 19 rokov od prvého e, samitu v Rio a je dôležité uvedomiť si, prečo e, sa mu nedarí tak, ako v prvých rokoch existencie. Ja myslím, že jedna z kľúčových častí je, že keď sa vytvárajú medzinárodné štruktúry na podporu rozvoja, všetky štruktúry mali a systémy mali a, z, obsahovať a, a zaangažovať aj ministrov a, obchodu, financií a hospodárstva, ktorí majú viacej nástrojov k dispozícii a ak vytvárame nejaké štruktúry, tak treba, ale netreba zabúdať na to, kto sa na nich bude zúčastňovať a treba ich vytvoriť tak, aby sme my mali zaručenú angažovanosť a zapojenosť príslušných politikov a zodpovedných osôb. Mhm, mhm, ďalej. A samozrejme potrebujeme vyvinúť maximálne úsilie na posilnenie mechanizmov v rámci EÚ, prepojenie jednotlivých agentúr, a podporujeme všetko, čo tu zaznelo. No a samozrejme, alebo možno, eh, by sme mohli hovoriť o tom, ako posilniť diskusie medzi agentúrami. Či by mohol vzniknúť eh, nejaký výbor eh, pre spoluprácu agentúr, tak aby sme vytvorili integráciu na európskej úrovni. Dobre, takže toľko niekoľko pripomienok k rôznym úrovniam riadenia a k medzinárodným štruktúram, ktoré na hospodárskom a sociálnom výbore budeme vypracovávať. No a na záver sa vrátim k prvému bodu. Potrebujeme zaistiť, že musíme ísť dobre pripravení do RIA, ale musíme preveriť aj naše vlastné záväzky, našu angažovanosť pri podpore udržateľného rozvoja a opätovne sa treba zamyslieť na našou stopou vo svete a nemôžeme hovoriť len o tom, či robíme dosť e, v rámci rozvojovej pomoci pre ostatných e, ODA, kvalita výška, ale musíme sa zamyslieť nad inými spôsobmi, ako naše aktivity, ako naša činnosť pomáha alebo nepomáha udržateľnosti a udržateľnému rozvoju v iných menej šťastných krajinách sveta a čo robíme, ako sa zamýšľame nad tým, že je to náš nenasytiteľný dopyt po výrobkoch a produktoch, ktorý ničí e, pralesy. Náš, e, náš dopyt po rope, e, ktorý Ehm, núti v niektorých častiach sveta ehm, produkovať ehm, biopaliva bez, toho, či, bez ohľadu na to, či sú pripravené a dobré alebo nie. Takže myslím, že treba začať hovoriť aj o našom ekologickom otlačku a stope. Dobre, ďakujem pekne, to je na teraz všetko. Ďakujem pekne, Derek. Takže Ekosok atakuje a pripravuje správu. E, parlament ešte na tom nepracuje. Nuž naša stopa v OSN ešte asi nie je dostatočná, lebo keby postupovali všetci tak, ako my, tak by sme potrebovali minimálne 2,5 planety, keby všetci tak spotrebovávali ako my. Tak ideme ďalej. Pán Šandor Fülöp, Maďarsko je v súčasnosti predsedajúcou krajinou EÚ. Tak uvidíme, čo budeme urobiť pre budúce generácie. A to je e, komisár pre budúce generácie e, maďarského parlamentu. Ďakujem som obránom alebo ombudsmanom pre budúce generácie. A je to jedna z možných inštitucionálnych noviniek na národnej a medzinárodnej úrovni. Ak dovolíte, začnem takým zdravým sedliackým rozumom, čo by sme mali e, urobiť a čo sa často hovorím. My si v spoločnosti, ako keby sme niečo si nahovárali, vidíme, aký je rozvoj, akým smerom, ako e, je to vplyv na životné prostredie a neuvedomujeme si, aké budú budúce dôsledky nášho konania. Prečo to nerobíme? Pretože nás e, nezaujímajú sociálne, hospodárske či environmentálne otázky. Existujú rôzne dohody, ktoré sú právne, ktoré sú síce záväzné, ale nefungujú. A vlády by mali medzi sebou spolupracovať, aby tieto ekonomické a sociálne ciele splnili, ktoré boli zadefinované. Ale dostávame sa do situácie schizofrenika. Poznáme síce riešenie, ale potrebujeme na ne čas, aby tieto riešenia prišli existuje aj vedecké úsilie, na úrovni OSN alebo robia tieto iniciatívy aj vlády či miestne a lokálne samozprávy, aj občianská spoločnosť sa snaží mm, miestne alternatívne lokality alebo teda komunity, ktoré sa snažia nájsť alternatívne riešenia pre využívanie vody, pôdy a podobne. Rio plus 20 ponúka príležitosť, aby sme prišli s novými riešeniami, pretože rezolúcia valného zhromaždenia tejto konferencie by mala prísť s výsledkami Rio plus 10 už hovorilo o týchto problémoch a eventuálnych možných riešeniach akým spôsobom by mohla prispieť Európa k tomuto všetkému. Myslím si, že Európa má veľmi rozvinutú vedeckú kultúru na to, aby mohla objasniť a vysvetliť e, existujúcu environmentálnu systémovú krízu a Európa by mohla prísť e, dobrými príkladmi. Spomenul sa tu už Arhusský dohovor tento dohovor bol v mnohých aspektoch skutočne revolučným krokom vpred. Je to medzinárodná dohoda, kde sa zainteresované strany zavezujú, že budú príjmať národné riešenia a opatrenia. Je tam aj systém účasti s jasne stanovenými normami, ktoré predtým boli dosť roztrieštené. Napríklad fínsky prístup, to fínske riešenie pre budúce generácie alebo maďarské riešenie. Táto iniciatíva z Maďarska, ja som ombudsmanom pre budúce generácie, u nás táto funkcia funguje 3 roky a máme veľmi pozitívne skúsenosti. Inštitút ombudsmana pre budúce generácie sa e, vytvoril preto, aby sme sa venovali práve týmto systémovým problémom. Ide o nezávislý inštitút, ktorý je multidisciplinárny. A má dve základné úlohy a to je istým spôsobom spracovávanie petícií a sťažností, aby NGOčky, občianská spoločnosť a tak ďalej mohli riešiť svoje konflikty. A tiež našu skúsenosť môžeme postúpiť zákonodarcom, teda máme takú úlohu sprostredkovateľa eh, k parlamentu. Rovnako robíme výskum pretože je potrebná táto vysvetľovacia úloha, informačná úloha, tak chceme túto potrebu pokryť a sme nezávislí aj z metodologického hľadiska. Ombudsman a ombudsman pre budúce generácie nie je nejakým spôsobom podriadený nejakému štátnemu orgánu, ani žiadnej vedeckej disciplíne. To znamená, môžeme robiť eh, multidisciplinárne výskumy a postupy. Môžeme venovať jednotlivým problémom aj dostatočný čas a dlhý čas, ak je to potrebné. V tej vládnej sfére Veľmi často environmentálne problémy sa e, neriešia, pretože vyžadujú veľa času a to je základná chyba, ktorú sa snažíme my vyriešiť. Pre náš inštitút a pre moju funkciu sme síce e, malá organizácia, alebo inštitút je nás asi 30, Nemôžeme sa venovať viacej ako 100 reklamáciám medzi miestnymi samozprávami ročne a pokiaľ ide o metodologické záležitosti, snažíme sa vysvetľovať, čo sa e, deje s týmito environmentálnymi problémami. Dostávame informácie a vstupy od celej občianskej spoločnosti, od NGOčiek. Potom robíme správu, ktorú postupujeme zainteresovaným a následne aj kontrolujeme, ako sa plnia dohody v sporoch. A je to veľmi dôležité spracovávame aj skúsenosti z týchto prípadov a na základe nich e, dávame návrhy pre zákonodarcov. Snažíme sa postupovať tak, aby miestne samozprávy postupovali tak, aby udržateľne pracovali a robíme teda tie legislatívne návrhy, ako môžete vydedukovať z tohto stručného úvodu, podporujeme eh, a vyzývame, aby sa takýto post, takýto inštitút vytvoril všade, aj vrátane OSN, pretože nedostatok eh, uvedomenia si environmentálnych problémov, tento konštatujeme, že existuje všade. A tiež treba povedať, že niektoré NGOčky nie sú radi časťou systému a preto my kontaktujeme firmy, spoločnosti na všetkých úrovniach eh, vrátane OSN. Analizovali sme napríklad jeden konkrétny prípad a kontaktovali sme 5 či 6 organizácií OSN, ktoré už majú jasné vysvetľovacie kontrolné postupy. A preto si myslíme, že tento inštitút, keby existoval v iných krajinách, by to bolo veľmi dobré, nebolo by to ani finančne náročné a zároveň by to znamenalo vyslanie silného posolstva v prospech e, teda ochrany životného prostredia. Ďakujem, hovorí pán Lenen, predseda, pánovi Filopovi ste parlamentným komisárom pre budúce generácie. Hovorili ste o veľmi inovatívnych myšlienkách. A teraz pani Maja Gopel, ktorá je, je z rady budúci svet a vypočujeme si jej príspevok. Ďakujem za pozvanie. Rada by som sa venovala čomu si, čo tu už bolo spomenuté, a síce výskum trvalo udržateľný rozvoj. Budem hovoriť samozrejme aj o e, budúcnosti, pretože len pri takomto postupe e, môžeme doceliť dobré výsledky do budúcnosti. je tu isté dedičstvo, ktoré máme. Počuli sme už, že ľudia chcú vedieť, čo sa deje, čo robí OSN. Musíme zvážiť túto situáciu. Skrátka, musíme prísť niečím, čo má význam pre e, normálneho radového občana. Preto je potrebné vytvoriť toto prepojenie e, k ľuďom, ale aj prepojenie k politikom, ktorí vedia, aké požiadavky občania majú a podľa toho e, usmerňujú svoju politiku ide samozrejme aj o nové otázky. Na papieri e, to vždycky dobre e, vyzerá, ale e, prax je iná. Chcela by som predovšetkým spomenúť prvú konferenciu o trvalo udržateľnom rozvoji. Ide tu prakticky o prechod od tradičného pevného plánu k adaptívnemu systému, ktorý sa neustále môže zlepšovať to znamená, musíme na e, tomto systéme neustále pracovať. Je potrebné prepojiť navzájom rozličné hodnoty. To znamená, musíme e, vychádzať z dlhodobého plánovania. E, ide ale aj o hospodársky rast, ktorý je dôležitý. Ide o trvalú udržateľnosť eh, ekonomiky, kde je potrebné zapojiť obyvateľstvo. Nemôžeme jednoducho len vymenovať, čo všetko eh, sa nám nehodí. Je potrebné zapojiť obyvateľstvo do tohoto procesu, aby nás podporilo v tom, eh, čo podporujeme my sami musíme vytvoriť nové podmienky, nový sociálny kapitál, e, ktorý ľudia môžu využiť. Je tu obrovský potenciál objaviť e, nové e, šance. Tretí bod je výhoda koherencie politiku politiky, e, ktorá by viedla k decentralizácii. Chceli by sme vytvoriť spoločný systém, spoločný základ, ale zároveň jednotlivé krajiny musia mať e, e, možnosť vypracovať svoje vlastné konkrétne riešenia. Žijeme na jednej planete a chceme nájsť riešenia, priateľné pre budúcnosť. To znamená, ide o riadenie na rozličných e, úrovniach a jeho koordináciu. Pokrok v posledných e, rokoch e, napredoval pomalšie. Trvalo udržateľný rozvoj sa spomalil 74 obyvateľstva hovorí, že potrebuje ďalšiu reformu v budúcnosti. 71 obyvateľstva bolo toho názoru, že je potrebné sa e, zamerať na e, ekológiu a trvalo udržateľný rozvoj, aj keď to e, tieto náklady poniesie radový občan. táto problematika predstavuje zároveň istú e, šancu. Ľudia chápu, že nemôžeme pokračovať tak ďalej ako doposiaľ. A tu vidíme obrovskú možnosť diskutovať o tejto problematike aj na konferencii Rio plus 20. To znamená, začíname e, nastupujeme teraz e, novú cestu. Chcela by som spomenúť e, ešte jednu správu, z ktorej by som citovala. Konáme tak, aby výsledky, ktoré docielíme poslúžili predovšetkým budúcim generáciám. E, toto je text, ktorý pochádza z roku 1987. Medzi tým sa veľa e, zmenilo. Nezamestnanosť a e, iné problémy, ktoré sa dotýkajú dnešnej mládeže. musíme si uvedomiť, že ide predovšetkým o veľkosť naš, ide o budúcnosť našich e, detí. Musíme si uvedomiť, e, na čom sme. Mnohé zo skupenia si kladú otázku, či zostane všetko teda len na tejto teoretickej úrovni. Musíme mať možnosť zasahovať do e, tohoto e, systému. Ide tu predovšetkým o decentralizovaný dozor. Som veľmi rada, že táto myšlienka sa uchytila. Myslím si, že má e, veľké šance, má obrovský potenciál. ľudia spolupracujú navzájom je skutočne zaujímavé sledovať takúto e, myšlienku. Na budúci týždeň sa uskutočnia tiež diskusie na túto tému v Rade a e, v parlamente. E, prosila by som e, každého, aby sa zapojil do tejto e, diskusie. E, vychádzame teda z existujúcej problematiky trvalo udržateľného rozvoja. Počuli sme o tom, ako to vyzerá u EU 2020 agendy. Musíme však myslieť na e, budúcnosť, ekosystémy a sociálne systémy. Toto všetko je navzájom prepojené a s tým je spojená ekonomika, ktorá e, by nám mala ukázať, e, ako v budúcnosti tieto vytýčené e, ciele môžeme úspešne dosiahnuť. Ekonomika v žiadnom prípade nesmie zostať dominujúcim faktorom. Je to prakticky len jedna úroveň. Musíme podporiť túto e, diskusiu a určite bude na konferencii Rio plus 20 pripravené E, vyhlásenie k tejto e, tematike. Ide predovšetkým o blaho budúcej e, generácie, ale aj o to, že máme e, ombudsmana pre európske otázky. Uvidíme, ako budeme môcť e, využiť tieto mandáty e, v budúcnosti. Som e, ochotná zodpovedať vaše ďalšie otázky. Fact, uh, Ďakujem veľmi pekne. Keď sa pozriem na hospodárstvo, hráčov na ďalšie 3 mesiace rok sú politici, ktorí sa zaoberajú legislatívou. No a potom sa pýtate, kto sa stará o budúce generácie. No a je skutočné, že MVOčky a inštitúcie ako vy sa tým zaoberáte a pozeráte sa do budúcnosti nad rámec volebných období alebo období, kedy musí každý priniesť E, výsledky. Takže vypočuli sme si množstvo podnetov. Pre mňa je to stále trochu zaražajúce, pretože ombudsman, myšlienka je, že to je niekto, alebo nezávislý úrad, čo je samozrejme výhoda takéto inštitúcie, ďalej bežné agentúry OSN, koordinácia agentúra, je teda nejaká koordinácia agentúr, nejaká zastrešujúca organizácia rady. Vyvíjame UNDP alebo UNEP. Takže máme čas na dve, tri otázky, ak sa chce niekto niečo spýtať. Zatiaľ nikto nepožiadal slovo. No ale myslím, že toto do obede bolo veľmi dôležité pre nás. My sme to spustili v parlamente a iste si pozorne zaznamenáme všetko, čo bolo povedané. No a ak teda nie sú otázky, tak môžu ešte sa vyjadriť panelisti. Pán veľvyslanec, nech sa páči. Ďakujem. Ja by som chcel len jednu stručnú pripomienku k tomu, čo povedal pán Osborn, keď hovoril o Brazílii a biopalivách. Bývalý prezident Lula hovoril, že cholesterol je tiež dobrý a zlý. No a v brazilskom prípade, že my máme veľmi dobrý. Z viacerých dôvodov prvom rade preto, že využívame len malú, približne len 1% našej pôdy využívame na výrobu etanolu. Nemáme žiadne subvencie, je to najvyššia produktivita. Je to napríklad 7 na 1 v porovnaní s kukuricou, nie je to rozba pre eh, produkciu potravín a je to veľmi ďaleko od eh, dažďového pralesa, približne to je vzdialenosť ako z Paríža do Moskvy. Ako keby ste chceli povedať, že výroba vína vo Francúzsku má dopad na ruské lesy. No dobre, ďakujem za túto pripomienku. Viete, že diskutujeme o biopalivách, o ich eh, výhodách a nákladoch za ne. A preto sa zaoberáme z trochu iného pohľadu otázkami. Takže bolo povedané už všetko. Ja si myslím, že myšlienka obudsmana je veľmi dobrá. Takže otázka je, je, to je, je veľmi dobrá. A to tiež pre ľudí ako ja, ktorí bol v 72. Štokholme, je to rovnaká otázka, či im dosahujeme pokrok alebo nie. keď ja som bol študentom, tak slovo ekológia nebolo, nebolo v slovníku. Takže je to obrovský pokrok. Stačí to, postupujeme dosť rýchlo. To je jedna z tých veľkých otázok, ktoré treba zodpovedať. Environmentálne indikátory situácia sa zhoršuje, ale súčasne vývoj napreduje Musíme sa pripraviť na budúcnosť, na nárast počtu obyvateľov. Zatiaľ pripravení nie sme. A pre budúce generácie budeme musieť pracovať efektívne, pretože keď sa stabilizuje populácia, tak niektoré veci sa možno zjednodušia. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ešte Derek by chcel niečo dodať. Dodať, keby hovorili, no ja sa ospravňujem brazilskému veľvyslancovi, že som ho tak vyprovokoval. Ja som nehovoril, že všetky biopaliva sú zlé. Myslím, že parlive, e, v Brazílii sa to robí dobre. No i vlastne tak, ako ste povedali. Príliš rozvíjajú biopaliva. Vlastne to môže spôsobiť problémy. Takže ja dúfam, že pán veľvyslanec to príjme toto, toto verejné nápravno. ešte rád by som niečo dodal k zaujímavej myšlienke ombudsmanovi, ktorou sa treba zaoberať a skúmať ju, ale myslím, že to v paralel súčasne s inou myšlienkou, o ktorej sa dnes nehovorilo, a totiž preskúmať možnosť istého medzinárodného environmentálneho súdu, ktorý by tak dal určité nástroje e, tým štruktúram, ktoré chceme vybudovať. Myslím, že nastal čas, aby sme sa zaoberali týmto intenzívnejšie. jedno a tento výbor uskutočnil pred niekoľkými mesiacmi vypočutie s ľuďmi z Venice, alebo teraz Benátok a tými, ktorí podporujú myšlienku environmentálneho súdu Peter Líza a ostatní. My sa budeme musieť k tejto otázke ešte vrátiť a pomerne rýchlo, aby sme zistili, ako aktívne podporujeme túto myšlienku. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Myslím, že to bolo veľmi užitočné a pomocné. Vypočuli sme si množstvo nápadov, podnetov, no a parlament bude presadzovať a podporovať úspech Rio plus 20 vyšleme tam delegáciu a uvidíme sa teda na, týchto, na tejto konferencii v rámci diskusie a možno aj v Riu. Ďakujem pekne, zasadnutie je ukončené. Dovidenia.